Chers collègues, on va commencer déjà. Začíname. Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, začíname našu schôdzu. Chers collègues, on va continuer avec a budeme pokračovať s nasledujúcim bodom nášho e, programu výmena, e, výmena názorov s Cecíliou Malstrem, komisio, komisárkou pre domáce záležitosti. Ja vás medzi nami vítam a my budeme mať teraz e, našu prvú výmenu názorov vo výbore LIBE po voľbách Pani Malstrov má veľmi široké portfólio, je to migrácia, e, správa hraníc, niektoré aspekty e, trestného práva, boj proti kriminalite a e, prechovávanie údajov. A dnes nás poinformuje o svojej schôdzi s ministrom Alfánom z minulého týždňa ohľadne Malé Nostrum a Frontex. Ako zvyčajne, vážení kolegovia, dávam slovo najskôr koordinátorom, vypočujeme si odpovede pani Malstrom a potom slovo dostanú aj ďalší členovia výboru. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a, a páni podpredsedovia, drahí poslanci, noví aj e, niecelkom noví, gratulujem vám k vášmu mandátu. Som rada, že sa opäť vidíme a teším sa, že v budúcich týždňoch alebo mesiacoch budeme spolupracovať. Chcem hovoriť o prepojení medzi vašim novým mandátom a tým, čo sa udialo počas minulého volebného obdobia, najmä teraz, keď vidíme, Lisabonská, že Lisabonská zmluva spôsobila, že Európsky parlament je v oblasti domácich záležitostí rovnako silný ako ostatné európske inštitúcie. A myslím si, že to je všetkým teraz už jasné. Dovolte mi poskytnúť vám stručný prehľad toho, kam sme sa dostali. Začnem stručnými otázkami nášho programu na jeseň a začnem imigračnou a azylovou politikou, situáciou na vonkajších hraniciach EÚ. Aká je situácia v dnešnom svete? Mimoriadna. Niektorí tvrdia, že toľko konfliktov vo svete naraz nebolo od druhej svetovej vojny a toľko utečencov, ktorí utekajú od prenasledovania, na celom svete prevyšuje 52 miliónov. Blízko pri našich hraniciach je vojnový konflikt, každý deň sme svedkami chudoby, a veľmi zložitých situácií ľudí. A to je ťažké pre celú globálnu komunitu. Takisto to ťaží Európu. Pri azylovej politike komisia spolu s vami prijala napokon Európsky azylový systém. To je právna norma, ktorú sme prijali pred rokom a znamená to, že azylanti e, sa s ním k ním všetci musia správať rovnako a spravodlivo v celej EÚ a zaobchádza sa s nimi podobným spôsobom. Táto právna norma mohla zájsť ešte ďalej, ale bohužiaľ to nebolo možné. A komisia teraz zohra svoju úlohu pri zabezpečovaní toho, že uplatňovanie tejto právnej normy v praxi a jej transpozícia naozaj vo všetkých členských štátoch prebehne. Spolieham sa aj na váš tlak v jednotlivých členských štátoch, spolieham sa na radu, že táto právna norma priniesie svoje výsledky. Počty utečencov a v Európe sa zvyšujú, pokúšajú sa pri, prichádzať z južnej hranice, ale dokonca boli postihnuté prílevom utečencov aj severné krajiny. Videli sme dramatické obrázky z Grécka, Santa Emilie, Malty, ale stovky tisíce, sto tisíc ľudí jednoducho sa snažia dostať na brehy Talianska často v zúfalých plavidlách. Operácia, ktorú rozbehli talianské úrady Mare Nostrum, zas, zachránila 100 tisíc ľudí do konca augusta. To je rekordné číslo a naozaj to na nás zapôsobilo. Mm, Italiani odvádzajú vynikajúcu prácu a my im poskytujeme finančnú a politickú podporu. Frontex bol aktívny podobne ako oni. E, vážená pani predsedajúca, talianský minister Alfano e, a ja sme sa minulý týždeň stretli a hovorili sme o možnostiach Frontexu a o operáciách, ktoré by mohli pomôcť Taliansku. To si bude vyžadovať veľkú podporu od mnohých členských štátov. Táto nová operácia by sa mohla odštartovať v novembri. Nie je to kópia Mare Nostrum, nebudeme duplikovať, ani ju nebudeme nahradzať niečím iným. Je to menšia operácia, ale podporí to, čo sa deje. Členovia parlamentu dúfam, že to takisto podporia, pretože na ňu potrebujeme dodatočnú finančnú injekciu. A zdroje z rozpočtu EÚ budú musieť byť na ňu poskytnuté. Humanitárne katastrofy, občianská vojna v Sýrii a zverstva, ktorým, ktorých sme svedkami v Iraku, stále pokračujú. Podobné zlé veci sa dejú v blízkom susedstve a prichádzajú odtiaľ ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc. Iní sa snažia uniknúť chudobe. A pre nás je všade v týchto situáciách istá úloha, na ktorú nie je jednoduchá odpoveď na tie otázky, ktoré prichádzajú s touto úlohou. Potrebujeme všezahrňajúci prístup, zintenzívnenie práce s ľuďmi z krajín pôvodu, programy regionálnej ochrany, posilnenie právneho rámca pri operáciách, ktoré vyžadujú mechanizmy na lepšie preskúmavanie a takisto vyšetrovanie toho, čo sa deje pri pašovaní ľudí. Takisto potrebujeme stavať prístrešia a miesta, kde budú dočasne títo ľudia bývať. Toto všetko nám umožňuje rámec medzinárodných zmluv. Treba spomenúť, že demokratická situácia v Európe je taká, že tí ľudia, ktorí prichádzajú, sú vítaní, potrebujeme ich a migračné vlny môžu sa vnímať aj ako príležitosť, nielen ako hrozba, hoci niekedy ju takto iba takto ako hrozbu vnímame. Myslím si, že pri vnímaní situácie treba urobiť krok vpred. Potrebujeme právny rámec pre utečencov, ale aj pre ľudí, ktorí tu hľadajú prácu. Iste sa pamätáte, že sme prijali smernicu o sezónnych pracovníkoch. Toto je prvý krok, prvá čiastočka skladačky, ktorú potrebujeme, aby sme pokryli sektor s nízkymi kvalifikáciami Takže ľudia, ktorí často sú vystavení vykoristovaniu, tiež budú chránení. Potrebujeme takisto smernicu, ktorú sme prijali o vnútropodnikových presunoch, pretože v našich krajinách potrebujeme aj odborníkov, erudovaných ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Tieto dve tematické zložky boli veľmi zaujímavé. Myslím si, že spolu sme prijali vyvážený text, ktorý má pridanú európsku hodnotu, ale ďalším krokom bude realizácia týchto právnych noriem v praxi. Ďalšou témou je reforma Schengenu a správy veci verejných v rámci e, šengenskej paradigmy. Neviem, či tí z vás, ktorí ste minulý rok sa zaoberali touto tematikou, komplikovanou obsahou, obsahom aj formou, či sa pamätáte na to, čo sme dosiahli. Ja si myslím, že sme nastavili transparentnejšie pravidla, že sme zabezpečili voľný pohyb osôb cez hranice a máme európsky systém verifikácie Nové vyhodnotenie mechanizmu Schengenu bude nasledovať. E, uvidíme v praxi, čo vyplýva z tohto vyhodnotenia výročného eva- hodnotenia, ktorého výsledky sa dozvieme budúci rok. Som takisto rada, že sa podarilo posilniť politické vzťahy s neunijnými krajinami, najmä čo sa týka požiadaviek na víza pre občanov siedmých krajín, vrátane susediacich krajín siedmých balkánskych štátov a Moldavska, Peru, Kolumbia, Kolumbia a ďalšie krajiny. A dúfam, že môžeme začať o dohodách s týmito krajinami. Ešte stále čakáme na posúdenie situácie v Kolumbii. O niekoľko týždňov by to malo byť v komisii prijaté. Takisto liberalizácia víz s Gruzinskom, Tureckom a ďalšími krajinami, ako je Azerbajdžan, Maroko a Tunisko. Títo takisto sú v hre pre ďalšie typy dohôd, ktoré sa týkajú mobility, migrácie a iného typu spolupráce. Dohoda o readmisii je takisto dôležitým prvkom dobre fungujúcej imigračnej azylovej politiky. Bezpečnosť a boj proti organizovanému zločinu je ďalšou mojou témou. Najprv by som sa rada vyjadrila k hroznému zločinu pašovania ľudských bytostí, ktorý je až pri veľmi prítomný vo všetkých našich krajinách. Pred piatimi rokmi krajiny EÚ mali iný prístup k tejto veci. Niektorí mali veľmi tvrdú legislatívu, iní boli laxnejší. Teraz máme spoločnú definíciu tohto zločinu, tvrdšie eh, po, trestné sadzby a v celej únii vďaka smernici, ktorá sa zameriava na boj s pašovaním ľudí a vďaka tomu, že sme veľmi dobre spolupracovali na úrovni Európskej inštitúcie, sme prijali celú európsku stratégiu, máme koordinátorov, ktorí pracujú aj s obchodnými firmami, aj s občianskou spoločnosťou a dúfame, že počas vášho mandátu bude táto téma rezonovať. Korupcia. To je takisto trestnoprávna aktivita, kriminálna aktivita, ktorá podkopáva dôveru a sociálne tkanivo v našej spoločnosti, v našich demokratických spoločnostiach a 120 miliárd ročne je pravdepodobne len veľmi nízky odhad škôd, ktoré spôsobuje v celej Európe. Minulý rok v júni sa poukázalo na dobré osvedčené praktiky a na oblasti, kde treba zintenzívniť úsilia. Dúfam, že v budúcnosti táto správa pomôže zvýšiť e, politický vplyv, pomôže rozbehnúť politické rozpravy a zmeniť veci k lepšiemu. Iste sa, ste sa dohodli, sa pamätáte, že sme sa dohodli konfiškovať a zmraziť zisky ľudí, ktorí sú zapletení do organizovaného zločinu. To je tiež celoeurópsky prístup vyvierajúci z európskych hodnôt. V tlači ste iste zachytili otázky týkajúce sa terorizmu a vy, e, násilného extrémizmu Vieme, že existujú vysokorizikové chemické látky, z ktorých je možné vyrobiť bomby, takže musíme zlepšiť naše kapacity na detegovanie biologických a ďalších typov ohrození. Musíme zabrániť radikalizácii spoločnosti tým, že sa vytvorí sieť uvedomelých ľudí, ktorí budú šíriť osvetu, zdieľať skúsenosti a budú istým spôsobom sa snažiť zabraňovať násilnému extrémizmu všet, každého druhu. Z týchto skúseností budeme vychádzať pri zoskupovaní občianskej spoločnosti, náboženských lídrov a ďalších činiteľov a tým vytvoríme isté európske centrum, istú európsku sieť, ktorá sa sfunkční budúci rok. Dohoda TFTP a PNR z USA a z Austráliou nám ponúkli dôležité nástroje pri boji s terorizmom. Po veľmi zložitých rozprávach a diskusiách na túto tému, napríklad monitorovanie a ochrana údajov, to bola tiež téma, ktorá bola istým horúcim zemiakom a podarilo sa nám ju zapasovať do rámca bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Toto sa týka záležitosti počítačového zločinu, a ohrození, ktoré prichádzajú z internetu a sociálnych sietí. Zaznamenali sme útoky veľkého rozsahu na internet. Máme v Europole teraz centrum, ktoré sa venuje len boju s počítačovou kriminalitou a bolo schopné rozložiť niektoré kriminálne siete v Európe. E, jedna z priorít EC3, to je Európske centrum, boja proti počítačovej kriminalite je ochrana detí proti sexuálnemu vykorisťovaniu. To sme spomenuli aj v jednej našej smernici, ktorá sa týka odsúdenia a vyšetrovania týchto zločinov spolu s americkým e, generálnym prokurátorom sme vytvorili globálnu alianciu proti zneužívaniu sexuálnemu detí online. 53 krajín podpísali túto iniciatívu a koncom mesiaca vo Washingtone ju uvedieme do praxe. Pani predsedajúca, toto sú všetko právne normy, ktoré tvoria e, veľkú skupinu a e, inštrumentárium, ktoré vytyčujú strategický rámec do budúcnosti. Odkedy sme sa stretli v júni, urobili sme veľký krok vpred, odviedli sme dôležitú prácu pre Európu a pre jej občanov spolu vedno a teraz zostávajú veľké výzvy pred nami, ktoré každodenná politika prináša, ale musíme zabezpečiť, aby tá prijatá legislatíva sa aj uplatnila v praxi, aby sa veci monitorovali a aby sa v EÚ uplatňovali, aby sa hodnotila efektívnosť a účinnosť týchto právnych noriem. Som si istá, že Európsky parlament tu bude zohrávať dôležitú úlohu. Dnes popoludní budete hovoriť, ako som počula, o ďalšom financovaní všetkých týchto aktivít na tomto zasadnutí a všetky tieto témy vám budú prezentované podrobne. Teším sa, pani predsedajúca, na ďalšie stretnutia. Samozrejme, že nové iniciatívy už predloží nový komisár alebo nová komisárka, ktorá bude mať na starosti, alebo ktorý bude mať na starosti to moje portfólio. Dúfam však, že budeme môcť dovtedy završiť aspoň tie najzásadnejšie reformy, napríklad reformu Europolu, pozerám sa teraz na Augustína, kde sme sa dostpracovali k, číta- k e, prvému čítaniu v parlamente a myslím si, že dobrým tempom sa pohybujeme vpred a na jeseň by sme mohli tieto veci ukončiť. Europol by mohol fungovať lepšie a zabezpečiť základné ľudské práva a ochranu osobných údajov. Iste ste si vedomi toho, že sa snažíme lisabonizovať aj policajné zložky a siete. Toto ešte nie je celkom jasné, ako to bude vyzerať, ale rozbehli sme sa, sme aktívne aj v tejto veci, najmä systém, ktorý má e, umožniť presadzovanie práva v praxi. Tento je novou iniciatívou, dôležitou aj pre parlament, takisto CEPOL dostane možnosť e, zamestnať nových ľudí, pretože teraz ich tam nie je dosť. Čo sa týka imigračných pravidiel pre študentov, výskumníkov, stažistov a podobne, Cecilia Wikstrom je tam spravodajkyňou a parlamentu odviedol vynikajúcu prácu. Teraz sa čaká na radu, aby, si um, prispel, aby prispel svojou hrivnou a aby umožnil to, že v iných krajinách príjmu tých ľudí, ktorí by inak neprišli, ale prídu, keď si chcú založiť firmu alebo dokončiť svoje štúdia alebo výskum. A takisto vízový balíček je čím si, čo nás čaká a tento tiež môže významne ovplyvniť počet návštevníkov z tretich krajín, takisto konzuláty, ktoré budú vydávať jednoduchým spôsobom víza do šengenskej oblasti zjednodušeným, jednoduchým spôsobom, ktorý bude obchádzať byrokraciu. V lete sme sa takisto formálne dohodli e, na PNR, ktoré, ktorá sa týka Európy. Predbežný text, ktorý máme na stole, predstavuje naozaj pokrok od existujúcich fungujúcich záležitostí v praxi z bezpečnostného hľadiska a dúfam, že v blízkej budúcnosti parlament udelí svoj súhlas s touto tematikou. Čo sa týka PNR, v ostatných dňoch sme videli v Iraku hrozné udalosti a čítali sme o nich a toto všetko bude mať dopad aj na štáty v Európe. V rámci Rady pre vnútorné záležitosti sme venovali mnoho pozornosti otázke tzv. zahraničných e, bojovníkov v cudzích armádach. Totižto niektorí um, štátni príslušníci krajín EÚ sa idú vyškoliť vo, v bojovej a vojnovej činnosti a potom bojujú na území cudzích štátov ako najatí žoldnieri. Vítam zámery pána Kirkopa pokračovať vo svojej práci na Európe NR a čo skoro budeme mať k dispozícii text. Hovorila som dosť dlho vo svojom expoze, pani predsedajúca, ale chcela som najmä novým poslankyňam a poslancom poskytnúť istý prehľad toho, čo sme urobili a kde sa práve nachádzame v jednotlivých tematikách. Pozbudila by som ich, aby boli zaangažovaní, aby sa rezolútne usilovali prispieť k dobrému výsledku, aj keď nemusíme mať rovnaké názory, keďže pochádzame z rôznych politických strán. Som vždy otvorená poznámkam a príspevkom a teším sa na spoluprácu s týmto výborom. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pani komisárka. Drahí kolegovia, pani Malstrom bola pred niekoľkými rokmi aj poslankyňou Európskeho parlamentu a pozná našu prácu, takže teraz e, môžu koordinátori najskôr za skupinu EPP položiť otázku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, komisárka, za vašu prítomnosť a za vašu prezentáciu. Ako ste povedali, zaznamenali sme viacero e, výrazných zlepšení v oblasti, ktoré ste sa venovali, hlavne organizovanom zločine, počačovej bezpečnosti, boji proti kriminalite a tak ďalej. Ja sa zameriam však na uh, migráciu a hlavne Frontex Plus a operáciu Trident. Ja som z Malty a veľmi dobre si uvedomujem, aká dôležitá bola operácia Mare Nostrum pri záchrane životov na mori a ako veľmi dôležité je, aby ďalšie operácie mali dobrú podporu a priniesli výsledky. Ja tiež e, vítam, že tvrdenie, keď sa spustila operácia už členské štáty, musia prejsť od slov k činom, ku konkrétnej solidarite a myslím, že s tým všetci súhlasíme. Avšak e, detaily operácie sú stále trošku podozrivé objavili sa v médiách rôzne správy, niektoré hovorili o tom, že to nahradí Mare Nostrum, iní, hovorili, iní hovoria, že to doplní, iní hovoria, že to bude úplne iná operácia. Ja myslím, že to treba lepšie definovať a čo presne to bude zahrňať. Jedna vec je istá, totiž, akákoľvek operácia si vyžaduje podporu členských štátov, hlavne zdrojov a finančných prostriedkov a bez navýšenia finančných prostriedkov to zlyha. Môžete nám povedať niečo k tomu, aká bola reakcia členských štátov a na záver by som vám chcela ešte povedať a teším sa na stretnutie zajtra. Ďakujem a teraz pani Cipel za socialistov. Ja, Dank. Ich... Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem nadviazať na to, čo povedala moja predrečníčka. Ja by som vám bola veľmi vďačná, pani Malmström, ak by ste nám mohli konkrétne vysvetliť, ako bude presne vyzerať operácia Frontex Plus. Hovorili ste, že by mohla začať v novembri, ale ešte sa mi nezdá celkom jasné, či a ako sa na tom budú podielať členské štáty. A rovnako ma zaujíma aj ďalšia otázka, pretože tu nie je len o záchranu utečencov, ale ja si kladiem otázku, či želanie talianskej vlády je aj také, aby utečenci, ktorí sú na ich území, neprišli všetci do Talianska, čiže je tu nejaké želanie zachrániť utečencov a, a potom ich rozdeliť do všetkých členských štátov. Inak ako doteraz. No a v tomto kontexte ešte jedna otázka. A, chcete spojiť operácie Hermes a Inés, boj proti nelegálnej migrácii. To znie veľmi pekne, ale ako sa konkrétne rozhoduje, či už na mori alebo na pozemnej hranici, kto je nelegálny pristahovalec, kto mná dôvod na azyl. Často, alebo mne sa to zdá nejasné, ako to bude v praxi postupovať. A ďalšia vec, vy ste hovorili o legálnej migrácii, pretože mnohí migranti chcú u nás pracovať. Vy ste hovorili o modrej karte a smernici o sezónnych zamestnancoch. Tu mám dve otázky existujú, alebo sú ďalšie možnosti legálne, plánujete ďalšie možnosti legálneho pristahovalectva, mne sa to nezdá doteraz, a po druhé, v akom rozsahu ľudia z tretich krajín vedia o takýchto možnostiach a, a že a ako ich môžu využiť. No a posledná vec k tým zahraničným bojovníkom. Ja sa čudujem, na čo potrebujeme PNR, alebo aké dôvody uvedieme Nemcovi, ktorý sa chce vrátiť e, zo Sýrie do Nemecka, ako mu chceme zakázať vstup. No a máte nejaké informácie o členských štátov, vie, že v jednom členskom štáte je 300 takýchto cudzích e, bojovníkov. Poznáme ich a keď ich poznáme, tak prečo proti nim nezačne trestnoprávne stíhanie, alebo sa len domnievame, že idú do Sýrie, aby tam bojovali. A to je pre mňa aj dôležité preto, pretože otázkach procesných práv máme na stole aj návrh smernice o prezumpcii neviny. A ja sa nechcem dostať do takej situácie, že budeme vykazovať ľudí, zobrieme im pasy alebo nepustíme do krajiny len na základe domienky, že niekto sa nespráva korektne. A preto ja by som chcela presnejšie vedieť, aké aktivity sa v tomto kontexte plánujú. Ďakujem. Ďakujem pani Zivel. Pán Kirkov, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel len povedať, eh, že sme vďační komisárke Malmstromovej, pretože ona zdôraznila práve ona zdôraznila pár vecí, ale veľmi dobré to načetlo komplikácie a obrovské výzvy, ktoré sa objavili v jej portfóliu a ja by som chcel len povedať, že nielen je vzťah s našim výborom, osobné vzťahy s jednotlivými členmi, ale myslím, že aj všeobecný prístup e, k problémom, e, za ktoré e, ktorých má kompetencie, ukazujú na jej vysokú odbornosť. No ja želám veľa šťastia ale chcel by som ešte raz povedať, že som veľmi spokojný s jej prácou. A teraz len 3-4 krátke poznámky. Poprvé, nechcem nudiť kolegov, ale chcem len povedať, že je jasné po pripomienkach Freedom Fighters o nebezpečnej bezpečnostnej situácii, o záveroch rady. Myslím, že je mimoriadne dôležité, aby táto otázka sa stala prioritou. Ja vidím maximálne úsilie, aby som pokračoval a ďakujem komisárke za jej pomoc. A ja poviem na základe legálneho obchodovania s ľudskými bytostiami mimoriadne ma znepokojuje situácia detí. Je to vec, ktorá je hrozná. Nie je to len trestné, ale aj morálne neobhajiteľné. A myslím, že členské štáty si mali uvedomiť, že v niektorých prípadoch, milú to, že to musím povedať, že s deťmi sa zaobchádza rovnako ako s dospelými. No a to si vyžaduje úplne iný prístup, kde je humanitárny prístup k deťom. Myslím, že toto je vec taká dôležitá, že to treba riešiť. Korupcia, pranie špinavých peňazí. Ja eh, som sa zováral s ľuďmi a pranie špinavých peňazí a proporcionalita. Dúfam, že komisárka sa mnou bude súhlasiť, že v rámci nového kola ja budem spoluspravodajcom. No a dúfam, že sa budeme sústrediť na proporcionalitu, že budeme bojovať proti skutočným zločincom. No a dúfam, že zaistíme, že život bude toleteľný pre tých, ktorí dodržujú zákony. No a ďalej podmienky prijatia. Veľa peňazí bolo zaviazaných a prislúbených Stredomoriu a našem Task Force pre Stredomorie, Frontexu a tak ďalej. Avšak Myslím, že je dôležité, s týmito, že s týmito peniazmi správanie týchto členských štátov trochu objasníme. Je tu isté nepriateľné, nepriateľné správanie. Nie je to jednoduché, ako povedala komisárka, pretože máme obrovské problémy s ale treba povedať, že pravidla sú pravidlá a porušovanie pravidel nie je akceptovateľný a nemôže zodvádzať od priorít eh, skutočných utečencov, tých, ktorí sa chcú legitimne pohybovať eh, po Európe za účelom práce, ale nie za účelom zneužívania pravidel. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kirkov. A teraz dávam slovo pani Wiekstrom. Ďakujem, pani predsednička. Takže po tragédii všetci vieme, čo sa stalo. Bolo to takmer pre rokom, keď väčšina, eh, takmer všetci lídry odsudili tragédiu a žiadali o okamžité aktivity. Mnohí obhajovali EU z neaktivnosti, ale súčasne boli to presne tie členské štáty, ktoré zablokovali iniciatívu pre opatrenia na úrovni EU. Ako vieme, Frontex nemá zdroje a nemá vlastné vybavenie, takže úspech závisí od príspevkov členských štátov. Takže ja by som sa chcela spýtať na reakciu členských štátov. Ja som si s veľkým záujmom prečítala tlačové vyhlásenie z augusta 27. augusta, ako oznámili svoje príspevky k operácii Frontex Plus a v akom rozsahu doplní Frontex Plus Mare Nostrum a v akom rozsahu bude Mare Nostrum pokračovať. To je tiež veľmi dôležité, aby sa vyriešilo. Frontex začne tiež vykonávať záchranné operácie. No a na záver kedy budeme mať operačný plán pre Frontex Plus k dispozícii my vo výbore, tak aby sme sa mohli zaoberať za rukami, čo sa týka napríklad základných práv. Ja to pokladám za mimoriadne dôležité a čo najskôr musíme byť, musíme sa na tom zúčastňovať, pretože my sme zmenili nariadenie o Frontexe, Frontexe a my sme tam doplnili zásadné veci o základných právach. Čiže bolo by dobré, aby sme si čo najskôr mohli prečítať tento dokument. Mám mnohé ďalšie otázky, ale dám priestor aj mojim kolegom, aby sa venovali ďalším témam. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Wikström, pani Else. Áno, ďakujem pekne, aby som sa chcela vyjadriť k tom, k veciam, Prvá vec, to je samozrejme migrácia a azyl. Máme obrovskú, obrovský príliv migrantov, vy ste o tom, všetko, o tom hovorili, je to presne tak, no a otázka znie, či, alebo teda aká, aká pomoc, akú dodatočnú pomoc by mali dostať ešte členské štáty. No a vy ste povedali, že Mare Nostrum sa teraz bude de facto nahrádzať programom Frontex Plus. No a aké sú dodatočná záťaž. No a z médií, mm, nevieme, médiá nevedia, koľko to bude stáť, možno ale vy máte už nejakú predstavu o tom, o akých nákladoch e, hovoríme. Ďalšia vec, aké prísľuby urobili členské štáty, ako pomôžu, čo konkrétne už k tomu povedali. No, po tretie, vracanie. No a zamysleli ste sa už nad tým podporiť nejaké opatrenia, program resettlement. No a ako úlohu budú hrať um, usmernenia o námorných hraniciach, keď začne fungovať Frontex+. Plus. Že či skončia e, migranti, ktorí budú v mori v tretich krajinách. No a ďalšia vec, džihadisti, o tom už sa viackrát hovorilo, kvôli tým, e, ktorí, kvôli ktorým mali byť menené dĺžky o pricestovaní. No už ja tomu rozumiem, tým snahám, ale práve je to vždy tak. Keď otvorím jedny dvere, tak viacerí Tady môžu prejsť, nie sú to len džihadisti, ale aj ost- ostatní. No a my by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako reálne budeme riešiť túto skupinu. Niečo už povedala pani Sipel. Ja myslím, že týmto sa otvárajú dvere, ktoré čo nám budem v budúcnosti možno vadiť. No a ďalej, vy ste hovorili o PNR a pán Kirkop bol úplne nadšený vyšenia na európskej úrovni, ale faktom je, že bol vynesený rozsudok Európskeho súdneho dvora o PNR, no a archivovanie údajov Európsky súdny dvor vyhlásil za neplatné. A smernica Európskej únie je tým neplatná. No a súčasne, keď si to prečítame, v tom rozsudku sa jasne hovorí o tom, že na základe skutočnosti, že sa to týka všetky, všetkých ľudí, že, že sa zhromažujú všetky údaje, tak e, úspech e, boju proti terorizmu vôbec nie je zaručený. Takže ja sa pýtam, aké dopady to bude mať na EÚ, čo teraz e, podnikáte, aby ste preverili, ako treba zmeniť európske zákony, nariadenia, smernice, na európskej úrovni, aj na národnej úrovni. Čiže čo ste urobili, sa to preverilo, alebo čo robíte, aby sa preveril rozsudok Európskeho súdneho dvora. Ďakujem pekne, pani Ernsta. Ďakujem, pani Ernst. teraz e, koordinátorka, pani Keller. Ďakujem, pán komisárka, za to, že ste sa k nám na túto e, návštevu dostavili. Takisto by som sa chcela vyjadriť diskusii k Marie Nostrum, ale chcem sa spýtať ešte na re, e, liberalizáciu víz, ale mohli, mohli by ste nám možno k tomu niečo povedať. Ohľadne Maria Nostrum už kolegovia povedali, že je to nejasné, že potrebujeme viac informácií. Môj názor je taký istý. Tento Frontex Plus už aj samotné meno e, býva odlišné za iných okolností. Toto za, tento nahradí úplne Mare Nostrum, alebo len jeho časť, akú časť, ktorá časť bude z toho vylúčená, alebo ktorá časť bude tam pokrytá, kde tých ľudí necháme. Tamto jednoducho vôbec nie je jasné. A ešte by som sa chcela spýtať na schopnosť tu riešiť Mare Nostrum. My sme tu už prepracovávali mandát Frontexu, to je agentúra, ktorá sa zaoberá vonkajšími hranicami a ich ochranou, ale my potrebujeme skutočnú humanitárnu misiu, ktorá bude v Stredomori zachraňovať životy. To však nie je hlavnou úlohou Frontextu. A je tu stále tento veľký rozdiel. Ja nevidím žiadnu možnosť, ako by táto pohraničná agentúra sa z ničoho nič stala humanitárnou agentúrou. To bude naozaj ešte veľmi, veľmi zložitá záležitosť a ja mám pochybnosti o celej realizovateľnosti tohoto. A mám ešte ďalšie otázky ohľadne detajlov, napríklad kto prevezme zodpovednosť za zachránených ľudí, ktorý štát túto zodpovednosť ponesie. My sme už o tom zoširoka hovorili e, s Frontexom. Ako zaistíme, že nielen tí nelegálni sú zachránení, ale že všetci budú zachránení? No a kto bude tie záchranné operácie riadiť? Ktoré strediská, kto prevezme zodpovednosť za rozdeľovanie úloh. Už v minulosti sme videli, že e, tá zodpovednosť je tam nejasne stanovená a došlo už v minulosti práve kvôli tomuto k veľkým tragédiám. No a potom operácie Eneas a Hermes, oni boli zlúčené. Aká je však pridaná hodnota tohto zlúčenia, keď každá z týchto e, aktivít má iný zámer a ktorá z aktivít Frontexu plus, e, napríklad vzdušná kontrola alebo väčšia kontrola nad loďami. Ako to bude všetko vyzerať? No a potom je to ešte rozpočtová otázka, ktorá je tiež veľmi zaujímavá. Ktorá časť rozpočtu Frontexu bude v budúcnosti pridelená alebo presunutá na Frontex Plus? A mohli by ste sa ďalej konkrétne vyjadriť, aké požiadavky zo strany členských štátov to bude znamenať? aký druh materiálnych prostriedkov, aký druh podpory. Napríklad Taliansko sa vyjadrilo v tom e, mysle, že keď budú hostiteľskou krajinou, chcú nejaké finančné kompetencie, ale to nie je vo zvyku. No a dnes sme si v nemeckej tlači prečítali zaujímavú správu o talianskej vláde, ktorá zase spolupracuje s francúzskou vládou na určitej iniciatíve spolupodielania sa na zodpovednosti. Uskutočnili spoločnú tlačovú konferenciu, že je potrebné presadzovať Dublin, ale pre mňa je to trochu také protichodné. Vy viete niečo o takejto nejakej iniciatíve, čo sa od toho očakáva a ako to bude? Ďakujem. A teraz posledná rečnička pani Ferrara. Dobrý večer. Ja možno budem sa opakovať, ale e, chcem sa vrátiť k tomu, čo tu už povedali naši kolegovia. E, pokiaľ ide o tento Frontex Plus a Mare Nostrum, pýtam sa preto, lebo pán Alfano sa nazdáva alebo vyhlasuje, že Frontex Plus E, bude nahrádzať Mare Nostrum. Ale mm, že to bude vlastne niečo komplementárne. A ja by som chcela vedieť, aký je rozdiel medzi obidvoma operáciami. Bola by som rada, keby ste mi potvrdili, že Frontex Plus e, nebude v medzinárodných vodách, pretože to bude interferencia z Mare Nostro. A čo sa stane s týmito loďami, ktoré dôjdu do e, týchto vôd, nechaj, necháme tých ľudí zomrieť, kto im bude poskytovať e, pomoc týmto ľuďom v medzinárodných vodách. A ešte by som bola rada, keby ste mohli špecifikovať, či toto bude nejaký spôsob patrolovania pri hraniciach, alebo či sa budú aj nejaké záchranné akcie organizovať, lebo treba sa aj nad týmito aspektami zamyslieť. Pretože nakoniec Mare Nostrum má istú determinovanú úlohu a miesto a teda potrebuje náhradu v novembri, keď sa skončí. A ešte možno k tomu do, do tejto operácie sa pripojí aj Nemecko, aj Francúzsko. Čo budú robiť ostatné štáty? Tie budú zbavené zodpovednosti? Aká bude ich úloha v tejto naliehavej situácii, ktorá súvisí s migráciou? A pokiaľ ide o Frontex, 83 miliónov máme veľa dôležitých výdavkov, najmä v takom období. Ja nemyslíte si, že by bolo lepšie e, rozhodovať o výdavkoch? ale napríklad aj na, nemohlo by to byť umiestnené na Sicílii, lebo to je jedno z miest, kam prichádzajú veľké migračné toky. Ďalšia otázka. E, pre, e, chcem, chceme, aby to bolo v Taliansku. A prečo e, tam chceme toto? Áno, pani Ferrara, ďakujem. Pani komisárka, nech sa, páči, nech sa páči. Je tu prvý okruh otázok. Dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Myslím, že všetci z vás sa eh, eh, viedli na, na, na tému Marenostrum a Frontexu a budem hovoriť o, o tom zajtra do poludňa. Pán Hilarias eh, príde na vašu schôdzu a môže hovoriť o technickejších otázkach. Mare ako mnohí viete, bolo vytvorené po uh, Eh, tej nešť, po nešťastiach na Lampeduze. Je to kompletne talianská operácia. Myslím, že ide o takmer 100 tisíc zachránených zo strany eh, talianského námorníctva. Je to pozoruhodná a ne, predtým nevidená operácia. Chcem Talianom zablahoželať eh, k takýto, takýmto úžasným výsledkom. Ale tá tragická negatívna stránka je v tom, že sa e, zintenzívnilo obchodovanie s ľuďmi na obidvoch stranách Stredozemného mora, že boli použité ešte menej bezpečné e, plavidlá, ešte viacej ľudí na menšie lode, pretože ten obchod e, im jednoducho začal viacej prekvitať čo sa však stalo s Mare Nostrum? Je to otázka pre Taliansko. Komisia k tomu nemá na to názor. Viem, že e, sa táto otázka diskutuje v Taliansku a Talianov zaujíma, čo sa bude diať e, s Mare Nostrum. E, sú predstavy o tom, že by sa to malo jednoducho ukončiť alebo zmeniť. Frontex Plus, s tým súhlasím, to je jednoducho len pracovný názov. A Frontex Plus nie je Mare Nostrum, bude obmedzenejším nástrojom. Nemá tú kapacitu ako má Mare Nostrum. Nemáme toľko ľudí, nemáme taký mandát, nemáme na to prostriedky a nemáme zdroje. Mare Nostrum je veľmi nákladná operácia a komisia sa veľmi jasne e, v, tej, v tomto zmysle e, už dlho vyjadruje, že treba Mare Nostrum nahradiť. Bude to niečo e, doplňujúce, niečo obmedzenejšie. Budeme spolupracovať s talianskými úradmi a samozrejme aj s malskými úradmi a dúfam, že sa dostaneme do ďalších krajín, aby sme um, vedeli pokryť presný rozsah tejto operácie. Existujú určité čísla, určité odhody, koľko by to mohlo stať, stať koľko ľudí, koľko plavidiel, koľko vrtulníkov, aké kapacity a ja tieto čísla zatiaľ nemám, pretože diskusie ešte s Talianskom prebiehajú, takže neviem viacej o tom povedať. Bude to jasné počas nadchádzajúcich dní či týždňov. Táto operácia bude viacej obmedzená. Mandát Frontexu, ako mnohí viete, samozrejme, že keď zistili, že e, je náročné ľudí zachraňovať, um, mandát Frontexu je v tom, že ochraňujú a strážia národné hranice. A ľudia prichádzajú cez Stredozemné more a budú prichádzať ešte viacerí, ešte viacej ľudí, mnohí ďalší. Ak e, len málo, iba zo pár tých e, utečencov zo Sýrie príde do Európy, e, bude sa to zväčšovať, a, ale ľudia budú prichádzať aj odinatiaľ. A na toto ešte nemáme riešenie. Musíme pracovať komplexne, môžeme ďalej podporovať e, utečenecké tábory mimo Sýrie. A komisár, pani, komisárka pani Georgieva e, sa e, snaží pomôcť, ako vieme pomôcť v Iraku v utečeneckých táboroch potrebujeme bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, zabezpečiť eh, mm, tranzit napríklad eh, s Tuniskom, ale s Libiou z rôznych dôvodov je to náročné. Treba zabezpečiť, aby legislatíva, ktorú máme, eh, bola mm, nasledovaná, aby všetky krajiny rešpektovali túto legislatívu, aby naozaj riadne vyšetrovali prichádzajúcich ľudí podľa návrhov z Dublinu a podľa neho každý, každá osoba má nárok na riadne preskúmanie svojho prípadu. No a potom e, sa rozhodne, či azyl bude alebo nebude udelený. Treba však celý postup e, správne aplikovať, e, musí byť spravodlivý, čo najjednoduchší a priamy. tlačiť na to je zločinom proti, podľa, v Európskej únii aj proti, aj podľa medzinárodného práva. V celom svete k takýmto veciam dochádza, ale je to proti e, medzinárodnému právu i právu EÚ. Ak takéto niečo zistíme, snažíme sa prijať opatrenia a presvedčiť členské štáty, aby prijali e, primerané opatrenia. E, to Presne koľko to bude stať, vám teraz neviem povedať. My hovoríme za EÚ, za komisiu, hovoríme, že môžeme presunúť peniaze z tohto ročného rozpočtu do budúcoročného, môžeme zlúčiť e, náklady na jednotlivé operácie, napríklad Hermes, a doslova vycucnúť rozpočet a dať ho, presnúť ho tam, kde je potrebný, aby sme e, vedeli e, odfinancovať e, zdroje, zariadenia. A samozrejme, keďže sme zodpovední za rozpočet, musíme sa s vami dohodnúť, ako s ním ďalej. Keď sa dohodne presná, presný mandát Frontexu plus, a to ešte jasné nie je, um, bude, bude, sa, bude sa konať stretnutie vrcholných predstaviteľov Frontexu. Um, jeho um, zástupca vás zajtra do poludnia bude informovať o výsledkoch. Stretneme sa eh, s komisárkou a s komisárom Alfanom, ministrom Alfanom a um, môžem povedať, že z niektorých krajín, napríklad z Francúzska, sme zachytili pozitívne signály Minister Alfano e, cestuje po mnohých krajinách a zajtra budeme o tom rokovať tiež, pretože Malta má veľké obavy. Čo sa týka um, zachránených ľudí, to treba vyriešiť vopred vo všetkých Frontexových operáciách. E, tiež som začula rokovania a diskusie viacerých ministrov ohľadom vzdelania bremena. To slovo bremeno sa mi nepáči, pretože ide o um, zdieľanie zodpovednosti v súčasnosti je 5-6 krajín, ktoré príjmajú takmer všetkých e, utečencov. Samozrejme je to e, Taliansko, ale aj Nemecko, Švedsko, Francúzsko. Potom nasleduje e, Taliansko a potom, potom je Belgicko. A týchto 6 krajín príjma 75 všetkých žiadateľov o azyl. Je to problém severu a juhu je ich príliš málo, a, ale je nás viacej, je 28 a máme, e, máme medzinárodné záväzky. Nemôžem, môžeme krajiny nútiť? Nie. Existuje um, zákon, ktorý nám to umožňuje? Nie. Ja aj vy sa snažíme vysvetliť e, krajinám, že je najlepší spô- že existuje spôsob, ako e, týchto ľudí prijať. To je program e, e, opätovného usadenia. Sa, Eh, ale stále ešte málo je k dispozícii. Prečo ľudia prichádzajú cez morie? Pretože ľudia eh, pretože eh, poznajú, ako sa právne najjednoduchšie dostať do Európy. Mm, máme však ešte obmedzené predstavy o tom, budeme o tom ďalej hovoriť, budeme sa obrácať na rôzne, rôzne zložky akademické obce, myšlienkové školy ale to jednoducho môžu rozhodnúť iba členské štáty, ale e, rozhodnutie je v súčasnosti veľmi náročné a ťažké dosiahnuť. My však pripravujeme všetko, aby sa mohlo udiať. E, pripravujeme e, to k rade, ktorá bude 8. a 9. oktobra, takže to je zatiaľ všetko k Frontexu. Dúfam, že som zodpovedala vašu otázku, ale ako náhle budeme mať všetko jasnejšie, dostanete viac informácií. Čo sa týka ďalšieho problému, e, asi 9-10 krajín v Európe e, mm, informovali o krajinách, ktoré, e, z ktorých odišli občania bojovať do Iraku. Minul, zahraniční bojovníci v Iraku, tých je viacej v, v Británii, vo Švedsku, v Norsku e, sa vyskytli vyhrážky, pretože sú bojovníci v Iraku z týchto krajín. A neviem vám povedať viac, pretože to je operácia tajnej informačnej služby. Je potrebné navrhnúť európsku legislatívu, ktorú, e, kto môže ísť von, e, kto nemôže ísť von, ale tu kompetenciu EÚ nemáme. Hovorí sa o tom v Británii, v Nemecku a v iných krajinách. Toto je čisto domáca kompetencia. Treba sa však strednúť, vymeniť si nápady, e, vymeniť si informácie a vytvoriť sieť. E, ako, e, ako postupovať pri, pri prípade odchodov, odchodu takýchto bojovníkov. Ako riešiť Eh, obete, ako mm, sa postaviť k tým, ktorí sa vrátia eh, bez ilúzií. To však my urobiť eh, nemôžeme. Ja som však spomenula to, čo robíme na európskej úrovni. Ďakujem za vaše láskavé slova, pán Kirkop. Čo sa týka obchodovania s deťmi, plne s vami súhlasím, je to jeden z hlavných problémov. Čo sa týka obchodovania s, deti, s deťmi v, v migrantských rodinách. Máme tu viacero smerníc, napríklad e, ohľadom nutenej práce alebo obchodovania e, s, v súvislosti so sexuálnymi službami. E, jednoducho to treba, pokiaľ, pokiaľ ide o pranie špinavých peniazí, to bude otázka pre kolegu Mišla Barniera v tejto súvislosti. Takže prosím, obráte sa aj na neho čo sa týka Kosova. To som neuviedla, prepačte, to je jediná krajina na Balkáne, ktoré sa ešte netýka liberalizácia. Pracujeme na druhom hodnotení. To prebehlo v júli tohto reta. Kosovo dosiahlo významný pokrok vo viacerých oblastiach. E, momentálne sa tam e, rokuje o zostavení vlády, ale dostal, musím e, spomenúť, že tam došlo k významným zlepšeniam, hoci je potrebné ďalšie zlepšenia, čo sa týka informácie o, pri, pri udelovaní víz, zlepšenie súdnictva, potom čo sa týka organizovaného zločinu a korupcie. E, spolupracujeme s kolegami v Kosove a samozrejme, keď už bude vláda na mieste, budeme pokračovať s nimi. E, Kosovo má záujem pripojiť sa k bezvizovému režimu, ale e, nemôžeme to odobriť, kým nebudú všetky podmienky splnené. No a napokon, čo sa týka uchovávania údajov. Očakávala som viacej otázov na túto tému od e, súdneho rozsudku sme sa už viackrát stretli. Bolo povedané, že smernica o uchovávaní údajov, tak ako ju navrhuje Európska únia, nie je e, proporcionálna. To je naozaj v súlade s hodnotením komisie spred dvoch rokov, kde bola súčasná smernica v mnohých otázkach kritizovaná a ja som vám o tomto hodnotení hovorila. E, súd nehovorí, že zhromažďovanie údajov na bod, boj proti organizovanému zločinu a terorizmu je e, zakázaný, ale musí to byť primerané. Ale podľa súdu to primerané, proporcionálne nie je. Vnútroštátna legislatíva automaticky ne, e, nepripada do úvahy, pretože národné súdy majú posúdiť, či je to, tak, je to v súlade s predpismi alebo nie. Potrebujeme na to právnu expertízu, je to zložité. Ehm, neviem, či e, bude obmedzenejší návrh, je to príliš skoro hovoriť, komisia sa bude musieť e, rozhodnúť, samozrejme v e, diskusii s vami. Ehm, podľa nášho doterajšieho hodnotenia to vyzerá tak, že ďalšie nástroje, ktoré sú na zber údaje, napríklad PNR alebo TFTP, sú príliš obmedzené Takže nie je automatické, že tiež e, tie padajú e, v dôsledku smernice o uchovávaní údajov. E, v budúcnosti tá práca, ktorá nás očakáva na PNR v Európu alebo systému vstupu a výstupu, bude musieť nadvezovať na rozsudok súdu, aby sa posilnila ochrana údajov. Naši právni odborníci nevidie žiadnu súvislosť s ďalšími informačnými systémami, respektíve e, systémami pre zber informácií, pretože um, oni sústredujú um, údaje v oveľa obmedzenejšej, e, obmedzenejšom ro- rozsahu. Ďakujem. pekne. Už máme len 30 minút, takže prosím, položte otázky. Čo najstručnejšia. Rečník, zoznam rečníkov sme už uzavreli. Ak máte okrem toho ešte nejaké iné otázky, môžete sa spýtať e-mailom. Teraz slovo dostáva pán Adif na jednu minútu, pretože už máme 20 rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. A my sme boli svetkovia nie len teroristických radikálnych organizácií, ako napríklad e, islamský štát e, Levantu, ale aj e, v európskych krajinách džihadisti z európskych krajín rozširujú rady džihadistov. Je ich veľa. Títo zahraniční bojovníci sa potom vracajú do Európy a ohrozujú našu bezpečnosť. Aké opatrenia sa prijímali na európskej úrovni a najmä pre Europol, aby sme neboli svetkami teroristického činu organizovaného týmito bojovníkmi. Okrem toho sme svetkami nového exodu z Iraku. Viac ako 2 milióny ľudí ušlo, aby si zachránilo život. A e, tou príjmajúcou krajinou môže byť Európska únia. A my sme pripravení na túto na tento príliv irackých migrantov, aké opatrenia chceme prijať na to, aby sme pomohli členským štátom, e, ktoré budú akýmsi nárazníkom, aby sme sa vyhli novej Lampedúze. Ďakujem a teraz e, ďalší rečník. To... Prepáč, čo sa týka e, rozsudku o smernici o uchovávaní údajov, myslím, že uh, Um, predstava, že tento rozsudok a jeho dopad na uh, uchovávanie osobných údajov môže sa obmedziť iba na uchovávanie na uh, údajov o telefón. Táto, táto predstava je príliš obmedzená. Um, myslím, že podľa mňa súd rozhodol, že uchovávanie osobných údajov bez konkrétneho podozrenia či rizika nebude e, v súlade s e, chartou základných práv Európskej únie a to je jasne povedané. Samozrejme, že je e, otvorené, že sa môžu uchovávať osobné údaje na základe rizika či podozrenia, ak je to potrebné a primerané. To je ďalšia otázka Možno, že je to práv, potrebné v politickom zmysle, ale e, v právnom zmysle to e, súd necháva otvorené. Čo však súd nenecháva otvorené je e, uchovávanie osobných údajov v súvislosti s rizikom nie je v súlade so základnou chartou ľudských práv EÚ, chartou práv EÚ a nie je to v súlade so súčasnými jo, e, dohodami, e, ako je napríklad e, SWIFT, alebo budúcimi dohodami či zberom osobných údajov cestujúcich. Takže by som chcel viacej informácií o tom, ako mienite splniť, ako má byť splnené rozhodnutie súdu. Madame nech sa páči. Eh, ja har fått svar på många av mina frågor här redan, men... Už tu bolo zodpovedané na veľa mojich otázok, hovorí pani Wimberg, ale mám dotatočnú otázku. Hovorí sa tu o legálnej imigrácii a ako podľa teba môžeme vytvoriť tento systém a kto bude môcť sa pred, pred, e, tam kandidovať, e, za akých podmienko, podmienok a v akom počte napríklad sírčania, ktorí permanentne majú e, svoje stále bydlisko vo Švedsku. Ja si myslím, že e, vlastne tieto údaje, ktoré sa spracúvajú na ambasádach, tak tam s tým súvisí obrovská zodpovednosť a treba vypracovať systém, aby sme ich mohli prijať aj v EÚ, ale ako určíme tie mená v jednotlivých krajinách a kto bude o, o tomto systéme rozhodovať, pani Intfeld? Myslím, že ste e, vyslovili moje meno, ale myslím, že som... Myslím, že ste ma vyvolali. Ďakujem, pani komisárka, za vašu prítomnosť a účasť na diskusii s nami. Mám niekoľko otázok k uchovávaniu údajov ako pán Albrecht, aj ja si myslím, že dôsledky sú oveľa ďalekosiahlejšie než samotné uchovávanie údajov. Majú vplyv a PNR a TFTP a podobné programy. A v tejto súvislosti eh, neviem eh, prečo Komisia ďalej pretláča európske PNR, keď e, parlament veľkou väčšinou povedal, že to nechce. Komisia stiahla ďalšie smernice či návrhy e, ohľadom napríklad materskej dovolenky, e, pretože nenašla, nenašla podporu v rade. Prečo tlačíte na niečo, čo nemá podporu v parlamente a možno to právne ani nie je v poriadku? Druhá otázka. Čo urobila komisia? Nebudem budem hovoriť detailne ale sú tu škandály, e, napríklad, že USA či iné krajiny e, vo veľkej miere e, robia sledovanie. Napríklad údane, že tajné služby Spojených štátov majú prístup k našim údajom, ktoré sú v USA uložené. A ďalej čo uh, opt-back in pre Európskej únie. Sú návrhy, ktoré má rada rozhodnúť do konca tohto roka. Prečo o tom vieme tak málo? Je totiž, uh, toto je veľmi dôležitá medziinštitucionálna téma. V portfóliu, ktoré ste opísali, ste sa spomenuli veľkého množstva tém a všetky sú zaujímavé. Pokiaľ ide o migráciu, Mám pocit, že je teraz dôležité e, koherentne prepojiť rôzne témy a vlastne potom prepojiť tie politiky, ktoré sú v oblasti migračnej tematiky opísané ako holistické. Takže myslíte si, že po piatich rokoch potom budete aj vy poslankyňou, myslíte si, že tento globálny, koherentný a transverzálny prístup je ešte možný, alebo že úplne e, mimo hry? Merci, Madame Guillaume. Ďakujem, pani Guillaume. Um, thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Um, žiaľ, nemôžem hovoriť eh, na, na tejto schôdzi malcky, pretože, ale nemáme tlmočenie. Um, Pani komisárka, ďakujeme za vaše pre, pre, eh, predstavenie témy a za odpovede. Za posledné roky Európska únia robí kroky v správnym smerom, najmä čo sa týka azylu a imigrácie. E, som však presvedčená, že treba robiť viac. A to najmä e, v oblasti e, regulérnej imigrácie. Myslím, že ešte sme veľmi ďaleko od systému zdieľania zodpovednosti v Európskej únii. A dnes sa jasne ukázalo, že ohľadom Frontexu Plus je málo jednoznačnosti. Myslím si, že od samého začiatku e, treba mať jasné usmernenia, predpisy o tom, akú, aké poslanie má e, Frontex Plus, aký má rozsah, e, aké má prostriedky a akého územia geograficky sa týka. Keď hovoríme, že bude obmedzenejšie ako Mare Nostrum, čo tým konkrétne myslíte? No a napokon ste dnes niečo uviedli a to sa týka toho, že iba málo členských štátov preberá žiadateľ o azyl. Má komisia nejaké konkrétne plány na vzdelanie zodpovednosti, pretože toto je určite európska otázka. Ďakujem a teraz bude pokračovať pani Atkinson. Pani komisárka, mám dve otázky. Nezákonná migrácia Dover je v mojom volebnom obvode a tu je nekontrolovaná migrácia. Starosta Kale chce zablokovať e, prístav a na to by som chcela vašu reakciu. Po druhé, ide o e, za, za, e, európsky zatýkač. Tento týždeň bola zatknutá osoba na základe tohto zatýka, zatýkača. Iba pretože zobrala e, svojho chorého sana, syna e, do Španielska z Británie. Máme svoje práva, sme, e, narodíme sa s nimi, a, ale pokiaľ ide o európsky zatýkač, môže nám pani komisárka vysvetliť nečakané a ne, nežiadúce dôsledky v jej prípade? Pani Gomes, mám nejaké pozitívne e, názory, so, sdielam vaše pozitívne názory. E, epidémia ebola si pre, predstavuje vážnu hrozbu európskej bezpečnosti z biologického hľadiska a nevšimla som si, že by bola komisia proaktívna alebo reaktívna. Ešte menej reaktívna čo si myslíte, možno tu niečo urobiť? Pokiaľ ide o korupciu, je jasné, že boj proti, korup- boj proti korupcii je veľmi dôležitý. A kde môžeme začať pracovať, tak to je práve súdna spolupráca v boji proti korupcii. Aj teraz máme ľudí, ktorí boli odsúdení v Mníchove, v Nemecku, za korupciu portugalských a gréckých štátnych zamestnancov pri nákupe ponoriek. Ale tento rozsudok nie je verejný. E, portugalské e, úrady sa dožadujú detajlov od nemeckých e, súdnych orgánov, ale dostávajú nedostatočné informácie, a takže nemu, nevedia, koho majú ďalej v Portugalsku e, brať na zodpovednosť. Čo si o tom myslíte? Ďakujem teraz pani Sargentini. Ďakujem, pani predsednička. Dve krátne otázky. Najskôr chcem nadviazať vašu, na vašu poznámku, že e, ľudia sa dostávajú na lode, pretože nemajú právny e, čistý spôsob dostať sa do Európskej únie. S tým nesúhlasím. Môžem však očakávať a e, dúfam, že ako komisárka sa vlátite v tej istej oblasti. Bola by som rada, keby bolo viacej návrhov v ohľadom migrantov, migrácií pracovníkov myslím, že naozaj zúfalo potrebujeme zákony ohľadom migrácie pracovníkov, eh, tých, ktorí sú kvalifikovaní. Druhá otázka sa týka. Eh, nedávno bola podpísaná dohoda s Kanadou eh, o PNR a je tu rozsudok súdu o, o uchovávaní údajov. Nebolo by dobré aj pre nás, aj pre vás ako Európsku komisiu, aby to bolo predložené rovno Európskemu súdu, pretože E, potrebujeme rozhodnutie, aby sme neporušovali zákony. Ďakujem, pani Sažentiny. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Ja by som opätovne chcela vás upozorniť na utečencov na juhu a juhovýchode Európy. Podľa Národnej agentúry pre e, utečencov a jej štatistík vyše 7 tisíc utečencov požiadalo o ochranu v Bulharsku. Medzi januárom a júlom 2014 to bolo 452 a neustále tento počet rastie. Bulharsko sa snaží rešpektovať tieto záväzky, aby zabezpečila ochranu, aby garantovala základné práva týchto ľudí, ale krajina čelí vážnym ťažkostiam, pokiaľ ide o potrebné zdroje, aby túto úlohu mohla E, vykonávať, najmä ide o finančné zdroje. Bulharsko nie je jedinou krajinou v tejto situácii, týka sa to viacerých krajín, e, ktoré sú e, situované na hraniciach EÚ. Aké sú vaše názory, ako reagovať na tieto požiadavky napríklad z Európskeho programu pre reinštaláciu, aby sme zachovali solidaritu, zodpovednosť a ako ich možno finančne do toho zapojiť, E, e, okrem článku 80 o fungovaní EÚ. Pani Majer. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, mám pocit, že je absurdné, aby e, komisárka vnímala vstup utečencov ako príležitosť a pozitívny tlak E, Frontex je služba e, dohľadu nad hranicami. A čo bude robiť? Bude chrániť hranice, alebo sa stane nejakou e, dopravnou kamuflovanou agentúrou? Ďakujem. A teraz pán Weidenholzer. Herr Weidenholzer. Ähm. Pán Weidenholzer. Pani komisárka, podľa mňa je veľmi dôležité, že problém zahraničných bojovníkov ste otvorili. Myslím, že je to príliš zrake, keď sa to týka len na vycestovanie. Keď sa to týka len vycestovania. Myslím si, že takto zakázať vycestovanie nevyrieši problém. Podľa mňa je tu e, veľký problém e, náboru, rekrutácie Ide o mnohých ľudí z prostredí, ktoré, ktorí sa menia na džihadistov. Jednoducho je to neuveriteľné. Pýtal som sa, eh, ide, na týchto ľudí sa obracujú, obracajú v parkoch, vo, v verejných priestoroch. A pýtam sa sám seba, či by nebolo oveľa lepšie, keby sme sa zamerali na prevenciu. Um, aby sme jednoducho uh, odrazili uh, práve takéto, takýto, takýto nábor um, cudzí, uh, cudzích bojovníkov a na to, tomu venovali určité programy. Ďakujem. Pani... Ďakujem a pani King. King? King? Sí, E, no, no, <laughs> Áno, e, nepochopila som správne, že e, išlo o mňa, takže už tu bolo veľa povedaného. A ja chcem pani komisárke Malstrom poďakovať, pretože si prišla sem a podelila sa s nami o svoje názory a Myslím si, že ona bola veľmi jasná. Mare Nostrum eh, by ne, nie je nahradené Frontexom plus, to sú dve rôzne veci. Ale boli tu e, povedané rôzne veci a to má veľký význam. Táto otázka je jedna, ale ja mám druhú. A síce je mo- nebolo by možné spustiť európsku politiku o riadení azylu a emigrácie, prečo by sme nemohli požiadať radu o zorganizovanie rozšírenej rady Hágu, aby sme e, sa dostali z tejto naliehavej situácie. Odpoveď prostredníctvom Frontexu, áno, aj to je istá odpoveď na naliehavú situáciu, ale nehovorí sa tu o, o, o e, prevencii a to treba zmeniť. Takže možno by bolo treba zorganizovať nejakú kampaň a toto sa nemôže týkať len všetkých e, hraníc, ale treba takisto brať do úvahy e, aj, aj iné aspekty. Ďakujem, pán Spinelli, pani Spinelli. Grazie, eh, signora mm, Ďakujem, pani komisárka. Ja zdieľam obavy, ktoré tu vyjadrila pani poslankyňa Kenže a urobím len niekoľko komentárov, pokiaľ ide o Mare Nostra, tak tam sa zachránilo veľké množstvo ľudí a vlastne E, myslím si, že tu nie sú dôvody na europeizáciu Mare Nostra, ale zdá sa, že mm, treba si uvedomiť, že tu by boli dobré dve, e, dve, dve úlohy. Na jednej strane by sme tu mali program Mare Nostra, na druhej strane Frontex Plus a tie by sa mali navzájom doplňať, lebo Frontex Plus nebude e, sa venovať záchranným akciám, nevieme, E, kto tam bude participovať, nevieme, akými prostriedkami bude disponovať pani e, komisárka. Problém, e, tá, ktorý má talianská vláda, keď spustila Mare Nostra, je, že ona nehovorí veci rovnakým spôsobom. Hovorí sa nám tu, že Frontex Plus nahradí alebo povedzme nejakým spôsobom pohltí Mare Nostra ale podľa môjho názoru to bude znamenať, a myslím, že vy s tým budete súhlasiť, že to bude znamenať koniec Mare Nostra, alebo nárast mŕtvych v Stredozemnom mori. Ďakujem. Ďakujem, pani Spinelli. A teraz pani Albiol. Guzmo. Ďakujem. Pani komisárka, podľa e, Vysokého komisára OSN pre utečencov e, v roku 2014 doteraz e, vyše 1800 ľudí sa utopilo v Stredozemnom more, alebo keď utekali pred hladom, vojnou, ktoré vlády vyvolávajú na južnej pologuli. Mnohí utekajú z tejto Európy, ktorú ste premenili na pevnosť. A podľa nás tam nepomôže ani Frontex, ani Frontex Plus. Riešením by bolo prestať predávať eh, zbranie krajinám, kde sú konflikty, alebo prestať jednoducho plieniť eh, južné územia. A mám jednu otázku. Poznáte eh, situáciu na južnej hranici v Sejute, v Melile, kde sa neustále porušujú ľudské práva. Viete, že sa neplní španielská ani európska legislatíva, pokiaľ ide o deportáciu nelegálnych migrantov. Viete, že nemajú prístup k e, medzinárodným mechanizmom ochrany. Human e, Rights Watch e, odsúdilo nedodržiavanie ľudských práv v Seute a v Merile. Také, takúto Európu chcete, kde sa nedodržiavajú ľudské práva pani Lauristy? Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať tiež pani Malström za jej náročnú prácu. táto práca občas vyzerá takmer beznádená. Možno nie je práve na čase pri nejak eh, hovoriť o záveroch, ale aké sú tie najťažšie otázky, ktoré sú vždy vyriešené? Aké máte predstavy o nových riešeniach? na ktoré ste nemali čas či prostriedky, aby sa vyriešili, ktoré ostanú e, ako program pre ďalšiu komisiu, aby boli efektívnejšie, aby boli použité efektívnejšie e, európske mechanizmy nielen na záchranu. Čo sa však deje s tými ľuďmi, ktorí k nám prichádzajú, čo sa s nimi deje, pretože veľa peňazí dávame na integráciu v rôznych krajinách rôznym spôsobom, ale takmer vždy existujú obavy, že tieto mechanizmy nie sú veľmi efektívne, napríklad vo vzdelávaní chcem osobitne zdôrazniť to, čo už bolo povedané predtým. Deti. Deti a mladí ľudia. Potrebujeme efektívnejšie celoeurópske povedzme, riešenia pre deti, e, utečencov, e, deti, e, žiadateľov o azyl a podobne v oblasti vzdelávania, pretože to je to najdôležitejšie. V mnohých prípadoch totiž sme videli, že druhá či tretia generácia migrantov sa stala skutočným brevenom pre Európu a vyvoláva mnoho konfliktov. Jednoducho treba mať na to politiky. Máte nejaké predstavy do budúcnosti pre budúcu komisiu v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem pani Daty, dávam vám slovo. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Najskôr vám chcem poďakovať za vašu prezentáciu a za mnohé pertinentné otázky, ktoré vám boli položené. Nebudem sa k nim vrácať, ale mám jeden orga, jednu organizačnú otázku. Vy poznáte všetky ťažké E, ťažkosti spojené s riadením migračných tokov a všetky dôsledky. To sú výzvy samé o sebe. A tieto dôsledky sú v oblasti bezpečnosti, sanitárne dôsledky, už tu bola spomenutá ebola, ale takisto aj e, dôsledky sú v oblasti e, prevádzania, pašovania ľudských bytostí. A toto všetko treba riešiť, lebo je to všetko v súvise s nelegálnou imigráciou a navyše tu máme ešte známe problémy v meste Kale na severe Francúzska, ktoré je veľmi postihnuté týmito migračnými e, tokmi. Došlo tam e, tých, e, k 50-percentnému nárastu za niekoľko mesiacov množstva týchto ilegálnych migrantov. Európska únia nemôže byť indiferentná k takéto tragédii. Veľa týchto nelegálnych ľudí E, zneužíva to nesprávne riadenie našich hraníc a potom sa ocitnú v Kale alebo inde, napríklad v Lampeduze je to isté. A oni potom teda dúfajú, že sa dostanú do niektorých e, krajín EÚ alebo do, najmä do Veľkej Británie. A vidíme, že keď Frontex Plus bude mať pozitívny dopad, aby sme e, limitovali e, túto nelegálnu imigráciu, tak to je dobrá prvá etapa, nevyhnutná, mimoriadne potrebná v posilnení boja proti e, nelegálnym imigrantom, ale napriek úsiliu celý tento jav pokračuje. Nakoniec oni unikajú kontrole vonkajšej a pohybujú sa v rámci Schengenu. A preto my absolútne v celej Európe chceme posilniť našu spoluprácu e, s krajinami pôvodu alebo s tranzitnými krajinami za rešpektovania všetkých ustanovení a napríklad prostredníctvom e, otlačkov prstov reči, predsednička prerušuje rečničku. A chcela by som vedieť, či sa e, pani komisárka za E, či tu budeme mať takúto e, komisárku pre migráciu, ako sa k tomu zaviazal v kampani Jean-Claude Juncker. Ďakujem pekne. Pán, Bonny. I'm sorry, but euh, thank you very much, madam. Thank you very much, madam commissioner, for your... Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše objasnenia problematiky. Mám len jednu otázku. Ako zvládať proces prípravy rady eh, nariadenie o osobných údajoch eh, začať a ukončiť procesy v roku 2015. Nie je celkom jasné, keď niektoré členské štáty nie sú pripravené a nie sú ochotné pokračovať. Takže čo si myslíte a ako by sa dala lepšie zorganizovať tá práca a neviem, či to môžem povedať, nejak prinútiť predsedníctvo, pripraviť a prezentovať a verejnej mienke agendu, ako riadi tento proces. Ďakujem, pán Bony. A ešte máme troch rečníkov. Nech sa páči pani Bost, pani Bilc a pán Becker a posledná pani Cipel na minútu. Prosím vás, rešpektujte rečnícky čas, pretože už sme presiahli čas, ale máme ešte 5 minút. A potom si vypočujeme odpoveď pani komisárky. Takže nech sa páči. Tak så mycket. Efter att ha lyssnat på diskussionen som... Ďakujem veľmi pekne. Ja som si s veľkým záujmom vypočula túto diskusiu. A je pre mňa frustrujúce, keď sa pozriem na to, ako sa vyvíja EÚ, je to nejaká humánna únia, alebo skutočne vytvoríme nejakú pevnosť. Ja som dúfala, že Frontex Plus nahradí Mare Nostrum, no a teraz sme sa dopočuli, že to tak nebude a že hovoríme o o hospodárskych zdrojoch, Mare Nostra, o tom, čiže členské štáty si nemôžu skutočne dovoliť vytvoriť takúto organizáciu. A stáva to teraz len na Taliansku. No a myslím, že to je skutočne škandálne. A treba sa pýtať, či EÚ je únia ľudí, humánna únia vôbec a či budeme bojovať hodnoty. Pani Bild, ďakujem pekne. Pani komisárka, komisárka, gratulujem vám vašej nominácii. aby som sa tešila vyjadriť k otázkam utečencov, ako urobili viacerí kolegovia, keď hľadáme, ako chrániť ľudské životy v oblasti Stredomoria. Ja som bola veľmi rada, keď ste hovorili, že aj naďalej ste za vzdielanú zodpovednosť medzi všetkými členskými štátmi. Švédsko, vo Švédsku konci 20, 20% utečencov. A treba sa stať o vš- starať o všetkých utečencov, a nie len o tých stredomorí. Treba zachraňovať životy a je to naliehavá situácia, ktorú treba riešiť. A som veľmi rada, že komisia sa tým zaoberá. zaoberá. Viem, že ste hovorili o nelegálnom obchode Pašovanie, Čo spravíte, aby všetky členské štáty implementovali smernice, ktoré sme prijali v predchádzajúcom mandáte a ďalej k stratégii o sprevádzaných neplánovatých osobách alebo maloletých. Nošia plány končia. Zamýšľate vypracovať nejaký ďalší akčný plán. Ako zaručiť, aby sa deti stali skutočne prioritou nášho programu? Pán Becker. Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásil už skoro a som rád, že som sa dostal ku slovu ešte. Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za vaše slova. No a prvá otázka k Frontexu. E, počet e, prisťahovacov sa z 8 násobil cez Stredomorie a je jasné, že rozpočet Frontexu je absolútne nedostatočný. No a preto ja som za požiadavkou na vyšenie o 20 miliónov eur a myslím, že aj výbor to tak uvidí. A otázka teraz na vás, ako vy vidíte budúce financovanie Frontexu od roku 2015. Vy ste hovorili o Foreign Fighters a PNR, o tom hovorili ste o novom návrhu. Ja sa pýtam, kedy bude. A tretia vec k téme migrácie. Celkom všeobecne existujú nejaké koncepcie, komisie a iné oblasti eh, politík, ako spolupráca s tretimi krajinami zlepšiť. Ďakujem, pán Becker a Petra pani Cipel, ešte jednu minútu. Very short. Skutočne len veľmi stručne. tak sám Frontexu. Taliansko oznámilo, že ukončia Mare Nostrum, že Frontex to preberie, ale vieme, že Frontex to nedokáže, takže aká konkrétne dohoda s ministrom Alfánom, No a ja môžem k tomu dodať ešte, že práve sme videli informácie talianského ministra, a tvrdia, a chcem počuť, či to je pravda, či je do, dohoda, že Mare Nostrum bude pokračovať v národných vodách a Frontex a prevezme zodpovednosť v medzinárodných vodách. Môžete nám k tomu niečo povedať? Ďakujem, pani Cipel. A teraz pani komisárka, na niekoľko minút vám dám slovo, lebo potom musíme začať s hlasovaním o rozpočte. Samozrejme, Pani poslankyňa, pokúsim sa byť stručná, ale máme tu veľmi veľa otázok. Počnú, začnúť s pani Daty. Ja vám môžem povedať, neviem. Všetko je to v hlave pána Junkera a on vlastne bude tvoriť novú komisiu. Myslím si, že na budúci týždeň bude všetko pripravené a ak sa e, zaviazal, tak mu môžete túto otázku položiť na budúci týždeň. Ja to bolo mnohé otázky, ktoré sa týkajú zodpovednosti komisára pre spravodlivosť. No, e, zodpovie otázky o zatýkači a rokovania o ochrane údajov. Ja súhlasím, že rada je v tomto veľmi pomalá. Pár slov v migrácii. Mnohí z vás sa na to pýtali, či to je skutočne spôsob, ako postupovať. Samozrejme nie, okrem od hospodárstva. Migrácia bude pre Európu najväčšími výzvami ešte na dlhé dekády. Ľudia na celom svete migrujú, v podstate je to dobrá vec, je to záruk rozvoja. Tu ľudia, ktorí budú hľadať novú budúcnosť, treba tiež eh, vítať, ale sú to ľudia, ktorí utekajú pred chudobou, chorobami, utlačením a vojnami, ktoré vidíme napríklad v Iraku, v Sýrii a inde. No a malá časť ľudí, sa bude snažiť prísť do Európy. 100 tisíc Sýri, Sýričanov prišlo do Európy. 100 tisíc zo 3 miliónov utečencov a 6 miliónov vnútorných presídlencov. Utečenci z Iraku ešte neprišli. Prídu aj do Európy a väčšina z nich zostane v susedných štátoch. Treba im pomôcť, keď prídu, ale treba tiež si uvedomiť, že máme isté hodnoty, ktoré obhajujeme. Samozrejme, nie všetci ľudia môžu prísť do Európy treba to riadiť, treba riadiť nelegálnu migráciu, legálnu migráciu a treba riadiť aj azyl. My sa snažíme tvoriť globálnejší obraz, v súvislosti sa zahraničnou politikou, obchodom, mnohými ďalšími politikami. Musíme to urobiť aj v budúcnosti. Ja som dúfam, že nové komisia k tomu prispieje aj nový parlament a rada prestane alebo upustí od súčasnej formy myslenia v Európe sú veľmi silné politické, politické sily, ktoré to vnímajú ako hrozbu a chcú to proti tomu bojovať. Ja k ním nepatrím, ale je to realita a treba s nimi e, treba s nimi sa vysporiadať. Takže potrebujeme koherentný prístup O to miesta, odkiaľ ľudia odchádzajú, až po miesto, kam prichádzajú. No a Frontex Plus, to samozrejme nie je riešenie. Frontex Plus nie je náhradou Mare Nostrum. Ja neviem, pani Sipel, čo dnes povedal minister, ja nemôžem sa k tomu vyjadriť. A čo sa stane s Mare Nostrum, to je talianská otázka, my o tom nerozhodujeme. Mare Nostrum doplní tú prácu, ale nemôže to úplne nahradiť, pretože to bude iné, bude to limitovanejšie a právomoci tejto operácie a rozsah um, bude čoskoro definovaný. Budeme potrebovať viac peňazí, lepšiu angažovanosť. No a ja by som bola rada, keby sa štáty členské viac angažovaní tak, aby všetkých 28 krajín sa tvorila, plnilo svoju úlohu. A my nemôžeme nútiť európske krajiny, aby to robili. Ale môžeme ich eh, žiadať, eh, prosiť, aby všetkých 28 prijalo zodpovednosť. Neexistujú zákony, ktoré môže vnúcovať, eh, ktoré môže Európska únia vnúcovať štátom, ale my môžeme reagovať minimálne eh, na základné dohovory a konvencie. Pracovná migrácia, tá s tým bude súvisieť. Prijali sme pár zákonov, ktoré sú dobré, ale ne, nestačia ešte. By som bola rada, keby sme boli komplexní eh, balíček zákonov. A padla tu otázka o smernici o výskumníkoch. To je malá smernica, ktorá je v prospech členských štátov, pretože to sú vysoko kvalifikovaní ľudia, ktorých potrebujeme. A rada to stále komplikuje, takže bude náročné navrhovať nové legislatívne akty, ale my pripravujeme východisko pre lepší dialog, analýzy a dúfam, že môj nasledovník príjme iniciatívy v tomto smere, na no čo sa týka eboli. Práve v týchto chvíľach dvaja z mojich kolegov sú rôznych výboroch, ktorí hovoria o ebole. Neurobili sme veľmi veľa, alebo teda urobili sme veľa, aby sme prepojili doktorov, analýzy, poskytujeme finančné prostriedky a tá choroba je hrozná samozrejme, takže doteraz nie sú tu náznaky, že by sa hrozba týkala Európy. Urobili sme však veľa. Ale je to skôr otázka pre výbor pre zdravie, rozvoj, možno zahraničné veci. Komisár Borka, komisárka Georgieva sú vo výboroch a informujú o otázkach eboli PNR a uchovávanie údajov. Je to samozrejme veľmi náročné. Viete, že smernica uchovávanie údajov nebola jednou z mojich obľúbených smerníc, ale treba povedať, že je to iné. Bolo to množstvo oznámení PNR, je však obmedzené na informácie, ktoré ja ako pasažier poskytujem spoločnosti. Nie je to celkové zhromažďovanie, no ale naše analýzy, naši právni experti sa tým stále zaoberajú a hmotenie je to také, že je to PNR a dohoda o PNR je iná. No a prečo presadzujeme európske PNR, pani Intveld? Ja mám dojem, že parlament to nezamietol. Vy ste to vrátili do výboru, ale vy ste nehlasovali, no, vy ste to zamietli. Takže to je niečo iné. Máte no 14 krajín, už majú národné PNR systémy. A bolo by oveľa lepšie, aby sme mali európsky systém, tak aby sme mali európske normy a štandardy o rozsahu, limitoch no a o otázkach regulácie. Takže myslím, v každom prípade je dobré, že sa týmto zaoberáte. No a Foreign Fighters, myslím, že to je otázka a problém hlavne pre členské štáty. My nenavrhujeme legislatívu na európskej úrovni, ale delíme sa o skúsenosti a financujeme mnohé preventívne programy. Sú programy nielen pre foreign fighters, ale aj pre extrémistov, pravicových, ľavicových, tak aby sme im pomohli vrátiť sa eh, do spoločnosti. Nože, sú isté nástroje, ktoré sa preukázali, že fungujú. Dôležité financovanie, podpora, pomoc, ale represívnu legislatívu príjmajú členské štáty, pretože to je v ich právomoci Pani predsednička, to je všetko. Ospravedlňujem sa, ak som na niečo zabudla. A som rada, že som mohla prísť. Jana? Ďakujem, pani komisárka. Yes, one very important. Article 36. That's what you wanted to ask. Ešte jedna vec, článok 36. Britská možnosť opt-in a opt-out. Boli rokovania, keďže komisia rokuje, e, rada to príjma, ale ja budem rada, keď vás niekto z DG.com o tom bude informovať, tak aby ste mali aktuálne informácie o tom. Ďakujem. Pani Intveld, nech sa páči. Ďakujem za túto odpoveď. Ja chápem, že list s informáciami dostal generálny tajomník parlamentu a bolo by dobré, ak by rovnaké informácie dostali aj poslanci parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Veľa šťastia e, vo voľbách a ešte vás možno raz pozveme do nášho výboru. Eh, a teraz budeme pokračovať hlasovaním. Pán spravodajca, želáte si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 vous en prie, on va continuer avec le vote. Prosím vás, e, zaujmite svoje miesta, budeme pokračovať hlasovaním. Drahí kolegovia, budeme pokračovať hlasovaním, ale ešte predtým prosím vás, Madame Bild. Pani Bild, prosím vás. Ne... Je vous en prie de... Prosím vás, aby ste si otestovali e- elektronické karty, prosím, hlasovacie zariadenia. Každý už má vloženú kartu v zariadení? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A teraz si to overíme. To je iba test. A teraz začneme s eh, pozmenujúcimi návrhmi. Pozmenujúci návrh 6100. Kto je za? Z ruko, ručne hlasujeme, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 20. Kto je za? Pro? Proti? zdržal sa, zamietnutý. pozmeni si návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 23 za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 24, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že si to overíme elektronicky. On va vérifier le vote, s'il vous plaît.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 Končím hlasovanie. Ide to alebo to nejde? 27-27 je to zamietnuté. Toto je moje hlasovanie. Som vyťazila hlasovanie. Neviem, čo sa stalo, pretože vy ste to nevysvetlili. No a teraz som prehrala a zrazu sa tu počítajú nejaké extra hlasy. Takže prosím, vysvetlite, vysvetlite mi, čo sa tu deje. Ah, Prepačte, pani Sargentini, ale to je hlasovanie bola tu jedna karta navyše od socialistov. Again, the first round you... Opäť v prvom kole si požiadali o druhé kolo pri rovnakom hlasovaní, bez toho, aby ste nám vysvetlili, prečo je to nevyhnutné. Za bežných okolností, keď je to rovnaké, nikto nemá problém, ale ja som v prvom kole vyhrala, v druhom kole prehrala a to sa mi teda veľmi nepáči. Pani Sargentini, sekretariat mi vysvetlil, že prvé hlasovanie bolo rovnaké, pretože boli tam dve e, karty, ale boli aj dvaja ľudia, ktorí boli proti. Takže to, je, to bola, bolo takisto rovnaký počet za ako rovnaký počet proti. A teraz budeme pokračovať pozmenujúcim návrhom 25, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 01, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 27. Kto je za? Pardon, opravuje sa rečenčka 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz pozmenujúci návrh 30. Kto je za? Pr 30. Kto je proti, kto je, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Z zamietnuté, zamietnuté. Tridsať dva, kto je za. mikrofón, niekto sa hlási. Bolo to nejasné, či hlasujem o 30 alebo o 33, takže môžeme si to zopakovať, prosím. 32. Kto je za? Kto je proti? Predsednička, prepáčte, pani Sipel sa pýtala na 30. Vy ste sa k 30. nevyjadrili, čiže ja som o 32. nehlasovala. Vy môžete povedať, že zamietate námietku pani Sipel. Ja by som chcela hlasovať o 32. Pani Sargentini, prosím, 30 bola po hlasovaní zamietnutá. A potom sme hlasovali číslo 32. Pre pozmenici návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Číslo 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh 04, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 05. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 36 za. 30, opravuje sa rečnička 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmenujúci návrh 06, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 07, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúce návrhy 39 a 43, budeme ich hlasovať an blok, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Číslo 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 47, kto je za, pardon, to odpada, aj 08 odpadá. 48, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Adopté. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 50 za, proti, zdržali sa prijatí. 09, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, prijatí 51, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí, 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 54 za, proti, zdržali sa, prijatí, Overíme si hlasovanie 54, pozmeňujúci návrh 54. Končím hlasovanie, výsledok zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 56, kto je za, kto sa zdržal, odmietnutý. 57, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 58 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. Overíme si elektronicky. Pozmenujúci návrh 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijatý. Pozmenujúci návrh 59, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 60 za, proti, zdržali sa, prijatý, 61 za, proti, Zdržali sa. prijatí 14 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 62, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí 15 za, proti, sa zdržal, prijatý. 60, 63, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme si 63 elektronicky. Končím hlasovanie prijatý. Pozmenujúci návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Myslím si, že je to jasné, ale ak si želáte, budeme hlasovať elektronicky o 64. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 18 a 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 66. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. A posledný odpadá. A teraz budeme hlasovať o uznesení. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 2 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozm- kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz budeme pokračovať s pozmenicím návrhom 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí pozmenujúci návrh 7. Budeme hlasovať po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. A druhý, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 9 vo dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť. E, Pozmeniaci návrh ústny 1 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 2 za, proti, Myslím si, že si overíme kompromis 2 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. A teraz pozmeniaci návrh 13. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Ústny pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz budeme hlasovať o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 18 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 19 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 20 za? proti, zdržali sa, prijatí, 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, overíme si 21 elektronicky, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis číslo 3, kto je za? Proti? Prijaté. A záverečné hlasovanie o uznesení hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím. A teraz výsledok. E, prepačte moje Kolegovia mi hovoria, že traja ľudia nehlasovali. Ešte môžeme hlasovať ešte raz? Je to už dobre? Aha, dobre. Takže uznesenie je schválené. La réunion de la commission demain matin à 9h. Zajtra budeme pokračovať o 9.30 e, schôdzov výboru.